Right, ladies and gentlemen. Dámy a páni, myslím, že by sme mali začať. Prosím, sadnite si a o minútku, o dve by sme mali začať toto stretnutie. So, ladies and gentlemen. Takže, dámy a páni, vážení hostia, Chcem vás privítať na stretnutí dnešného výboru. E, chcem privítať členov e, výboru pre zahraničné záležitosti, rozvoj pod výbor pre ľudské práva a bod 1 nášho programu je prijatie programu rokovania. Máte nejaké námietky? Ak nie, tak navrhujem, aby sme program prijali bez zmien. Druhý bod sa týka obvyklých oznámení predsedajúceho nič e, iného nemá na oznámenie, okrem toho, že e, tento spoloč, toto spoločné zasadnutie bude web streamované. A je tu prítomný aj televízny štáb, ktorý bude sledovať naše rokovanie. Rokovanie máme zabezpečené do 20 jazykov Európskej únie. Bod číslo 3, dámy a páni, pre mňa je veľkou cťou predsedať e, tomuto zasadnutiu a výboru pre rozvoj a bytu spoločne s Mariou Arenou za druhá A, a máme tu zástupcu e, laureáta e, Sacharovavej e, ceny a sme sme tu takisto v spoločnosti výboru delegácie pre vzťahy s e, ľudovou republikou Čína pánom Reinhardom Butikoferom a je tu prítomná pani e, Jevher Ilham, Cera, profesora Ilhama Tohtyho, laureáta Sacharovej ceny. Ilham, are... Pani Ilham, vy ste prišli do Európskeho parlamentu do Štrasburgu aby ste za svojho otca prevzali Sacharovú cenu. My si uvedomujeme, aké je ťažké pre vás byť pritomná na e, takýchto e, podujatiach, e, zastupovať svojho otca, keď on stále ešte je vo vezení, kde si odpikáva doživotný trest. My zdraví, chceme pozdraviť vašu odvahu aj jeho odvahu. Viete, že Sacharová cena sa udeluje od roku 1988 a od tej doby je to hmatateľný prejav e, e, našej snahy chrániť e, ľudské práva na celom svete. To znamená, aby sme uctili jednotlivcov aj organizácie, ktorí bojujú za spravodlivosť a to často a, a, a za slobodu v nepriateľskom prostredí. A práve spochybňovanie základnej povahy ľudských práv um, dnes už nemá e, zmysel, pretože rok 2019 e, bol rokom, kedy sa objavilo veľa ľudových e, prejavov, protestov, ktoré často mierovo dávali najavo to, že s týmto nesúhlasia. Ľudia tužia po právnom štáte, pro spravodlivosti, demokracii, slobode prejavu a slobode myšlienok a to sa ukázalo v Hongkongu, v Alžírsku, Santiago de Chile, Beirutu, Kartume a mnoho ďalších, e, mnohých, na mnohých ďalších miestach. A všetci si zasluhujú našu solidaritu. E, takže nemôžeme jednoducho odvrátiť e, pohľad ani od veľkých ľudových hnutí, ktoré sa dožadujú práva žiť dôstojný život tak ako to robí aj váš otec, e, pán profesor Ilham Toti, hoci je uznávaným profesorom ekonómie, e, venoval svoj život hlavne boju za práva ujgurskej menšiny e, v Číne a bohužiaľ v septembri 2014 bol odsúdený na doživotie po dvojdňovom súdnom procese je naďalej hlasom umiernenej e, snahy o zmierenie napriek všetkému tomu, čo si vytrpel. Takže teraz dám slovo e, pánovi Tovacovi Tobe, predsedovi výboru pre rozvoj. Kolegyne a kolegovia, od roku 2017 e, je Čína krajinou, kde sú internačné e, tábory. Najskôr to čínske orgány popierali, potom ich nazvali e, tábormi na vzdelávania pre výchovu a odbornú prípravu. Toto je nepriateľné a odhaduje sa, že 1 až 2 milióny Ujgurov a ďalších muslimských e, občanov Číny tam je internovaných a sú indoktrinovaní a e, sú systematicky e, podrobovaní vymývaniu mozgov, pokiaľ ide o ich e, náboženskú a kultúrnu identitu. Čína odôvodňuje internáciu v týchto táboroch tým, že je to úspešná prevencia radikalizácie. A to samozrejme nie je priateľné. Parlament poukázal na porušovanie e, práv menšín v to svojich troch e, uzneseniach e, v roku 2016, 18 a 19. A Čína a jej politika voči Ujgurom boli kritizované vo výbore pre ľudské práva OSN v roku 2019, ale iné krajiny vrátanie muslimských krajín vydalo a a dokonca oznámenia na podporu Číny. V, poslednom e, uznesení 18. apríla roku 2019 parlament e, vyzýva Čínu, aby prepustila ujgurských e, väzňov vrátane pána Tochtyho a ďalších čelných predstaviteľov, ktorí sú prenasledovaní.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 Ehm, služby sa snažili o to, aby sa váš, aby váš otca prepustili na slobodu vždy, keď budeme môcť sa budeme o to snažiť. Rovnako to budeme robiť v rámci našich, e, našich vzťahov s Čínou ehm, poukážeme na osobnosti a organizácie, ktoré stelesňujú e, takéto hodnoty, tak váš e, otec je takou osobnosťou. Nám je jasné, že tento okruh vlastne, e, že táto cena vlastne e, zviditeľňuje tú osobu, že politické e, skupiny sú potom iritované a sú proti takémuto vmiešavaniu sa do ich vecí. Aj v tomto prípade je tomu tak. A napriek tomu, kritici, tomu, že kritici pochádzajú z krajín, ktoré sa cítia byť dotknuté, musíme s tým pokračovať všetci nositeľia Sacharovej ceny, tých musíme podporiť, aby pokračovali v ich boji. Odovzdávanie ceny znamená tiež, že si pripomíname predchádzajúcich nositeľov z 2019. Sme mali dobré správy. Áno, dvaja nositeľia ceny boli prepustení pán Sahli, ktorý dostal ktorý pochádzal z Suzdánu a ktorý to dostal túto cenu v roku 2007, ten bol prepustený a potom pán e, Sali Osma, ktorý bol, e, ktorý bol takisto na návšteve tu v našom e, v našom parlamente a takisto ukrajinský Olenský, ukrajinský laureát e, Sacharovej ceny Oleg Sencov, ten nás navštívil tiež minulý rok tu v Štrásburgu. Bolo pre nás veľkou cťou e, pohovoriť o novom situácii v jeho krajine. A nakoniec to bol e, Raj Padavy, ktorý bol laureátom v roku 2015 a ktorý vstúpil do hladovky, aby protestoval. On protestoval spolu so svojím advokátom. My sme orgány v Rihade vyzvali, aby e, zastali tieto šikány a aby ho okamžite prepustili. Takisto vám e, chcem pripomnúť pána Nasrina, nás, e, pani Nasrina Sudate, bola bola odsudená na 80 rokov väzenia na, nie, na 38 rokov väzenia, pardon. Takže e, ďalší e, bol Razan Cejtunek, to bol spolulaureát v roku 2011. Je, bola to sírska bojovníčka a advokátka, už takmer 7 rokov sme o nej nič nepočuli my sme postupovali eh, s odvahou a chceme podporiť boj týchto mimoriadných osobností, ktoré sa zasadzujú za hodnoty, ktoré my zdieľame a ktoré tvoria súčasť našej demokracie. Ja tu hovorím teraz ako predsednička výboru pre ľudské práva. Myslím si, že nejde len o to, aby sme hovorili o ľudských právach, keď ja tu sedíme v tomto výbore. My máme výbor pre zahraničné veci a rozvoju pomoc všetkých výborov výbory v tomto parlamente sa musia venovať otázkam ľudských práv. E, buďte, e, dovolte mi ubezpečiť vás, že Sacharová cena nás s vami spája a spája nás s bojom, ktorý vedie váš otec a dúfame, že bude čoskoro prepustený. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu účasť. Ďakujem Maria Arena, ďakujem všetkým. Teraz mi dovolte aby som odovzdal slovo pani Džovar Ilan, to je dcéra eh, laureáta Sacharovovej ceny za rok 2019. Nech sa páči, pani Ilan, máte eh, slovo. Today, um, I... Ďakujem veľmi pekne. Ja som si nepripravila žiadny prejav napísaný. Budem hovoriť jednoducho spontáne.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 Thank you, miss. Ča. Ďakujem, eh, pani Tochtilham. Boli to veľmi eh, dojímavé slova. A teraz eh, dáme slovo našim kolegom, poslancom Európskeho parlamentu. A začneme predsedom našej delegácie pre Čínu Reinhardom Butikoferom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Ilham za vaše dojemné slova. Ďakujem za to, že ste prišli, aby ste prevzali cenu v mene svojho otca. Európsky parlament sa tu zišiel, aby vzdal úctu vášmu otcovi a jeho službe, myšlienkam slobody, slobody prejavu a zmierenia. A domnievam sa, že je to veľmi dôležité svedectvo toho boja, e, ktorý on vedie, dokonca aj vtedy, keď je e, nútený čeliť opresívnym politikám čínskej vlády a strany. A aj napriek tomu vždy hlásal zmierenie a musíme e, len e, pokorne sledovať jeho príklad a vzdať mu úctu. A udelenie tohto ročnej Sacharovej ceny jemu ako laureátovi, to je samozrejme zároveň aj niečo, čo brhá svetlo a na ujgurskú národnosť v Číne, pre ktorú váš otec toľko vykonal a ktorá je teraz podrobená útlaku v rôznych podobách. Ale treba povedať, že hlavne trpia e, útlakom toho najhoršieho policajného štátu, ktorý dnes na svete existuje. Chceme teda vyjadriť našu sympatiu týmto ľuďom, tým, ktorí sú prenasledovaní, pretože sú členmi nejakého národa, národnosti alebo majú určité vierovýznanie. Európsky parlament vždy veľmi jednoznačne zdôrazňoval že pre Európsku úniu a nás ako poslancov parlamentu základné ľudské práva sú vlastne jadrom našej zahraničnej politiky. Je to súčasť eh, našej politickej DNA. A preto priebežne a pravidelne skúmame také prípady, ako je prípad vášho otca a ďalšie prípady ďalších Ujgurov alebo ďalších ľudí, ktorí sú muslimského vierovýznania v Čingžame a aj vo zišku sveta, ktorí sú obeťami útlaku a snažíme sa nielen zvyšovať povedomie, ale zároveň takisto robiť jednoznačné kroky na to, aby sme pomohli pri podpore týchto, týchto zložitých zápasov. Tento parlament je zastancom mechanizmu e, sankcií pri porušovaní e, globálnych ľudských, práv, e, ľudských práv. A to ešte zatiaľ nie je a práve preto je veľmi pozitívne, že nový e, najvyšší predstaviteľ EÚ pre zahraničné záležitosti na, poslednom, na poslednej rade pre všeobecné veci e, toto povedal a aj ostatní členovia rady už sa posúvajú k takémuto mechanizmu sankcií pri porušovaní ľudských práv. Samozrejme, na to potrebujeme kolegislatívcov, e, radu a parlament, aby sme to mohli zakotviť v zákonoch, ale myslím si, že môžeme dúfať, že toto sa podarí dokončiť už v priebehu možno budúceho roka a umožní nám to ešte dôraznejšie a dôkladnejšie podporovať zápas o ochranu ľudských práv všade, kde je to potrebné. Ďakujem vám veľmi pekne za prácu, ktorú robíte vy, za vieru, ktorú ste vyjadrili, vieru v princípy, ktoré sú nám všetkým spoločné a dúf, dúfam a chcem vyjadriť nádej, že sa vaša rodina opäť s vašim otcom opäť stretne v zdraví a v, v slobode. Ďakujem veľmi pekne pánovi Butikoferovi a teraz dám slovo zástupcom politických strán. Každý bude mať 3 minúty. E, pán Michal Galas zo skupiny EPP. Ďakujem veľmi pekne za tieto dojemné vyhlásenia a za to, že ste nás oboznámili e, s kauzou, ktorú, o ktorú sa snaží váš, váš otec už mnoho rokov. Je to niekto, kto má profil, ktorý e, dokonalo zapadá do E, tejto ceny, či už našťastie alebo na nešťastie. Je to človek, ktorý sa jasne vyjadruje a e, snaží sa e, presadzovať právoplatné ambície tých svojich ľudí a ako mnohí ostatní, ktorí už boli ocenení, aj on si jednoznačne túto cenu zasluhuje. My tu v parlamente Diskutujeme o tom, ako by sme vlastne mohli pomôcť. A to nie len tým, že odovzdáme cenu, ale diskutovali sme aj o postavení ujgurskej komunity. Mali sme diskusiu, ktorá viedla k uzneseniu a jasne požadujeme, že e, čínske úrady hovoria, nehovoria pravdu, keď hovoria o dobrovoľných e, táboroch, e, kde ľudia dobrovoľne e, chodia na prevýchovu. Pretože keby to tak bolo, tak by tam čínske orgány pustili novinárov, organizácie pri ochranu ľudských práv a to preto, aby sa mohli oboznámiť s konkrétnou situáciou týchto ľudí priamo v týchto táboroch. A aby si mohli potvrdiť, že je to v súlade s ich vôľou. Hovoríme o miliónoch ľudí, ktorí sú takto držaní proti svojej vôli, ale transparentnosť a otvorenosť je spôsob, ako tieto naše, e, toto naše presvedčenie vyvrátiť, alebo tie naše pochybnosti vyvrátiť. Takže určite by sme mali dohliadnúť aj na to, že pokiaľ títo ľudia v tých táboroch niečo vyrábajú, tak e, netreba dovoliť na to, aby sa vy, akékoľvek výrobky pochádzajúce z takýchto táborov mohli kdekoľvek predávať v Európe. A v tomto smere by sme mali byť veľmi dôslední a sme na to odhodlaní. Takže moja otázka je, e, či vy o tomto niečo viete, či ste počuli niečo e, podrobnejšie o takýchto praktikách. A aký je napríklad celkovo, okrem prípadu vášho otca prístup právnikov k ľuďom, ktorí sú v týchto táboroch a ako môžu napríklad sa obhajovať. Ja e, viem, že váš otec e, je v štandardnom väzení, bežnom väzení, tak povediac, nie je e, teda v tom prevýchovnom tábore. Takže keby ste mi na toto mohli odpovedať a možno ešte aj ďalšie informácie, ohľadom toho, čo ste hovorili a aké sú možnosti na výmenu, napríklad výmenu informácií alebo skúseností vnútri Číny, či ľudia vlastne vnútri Číny sú schopní navzájom o týchto veciach, navzájom o týchto veciach spolu komunikovať, vymieňať si svoje skúsenosti. Ďakujem. Um, questions. Um,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 Quero, antes de mais, uh, cumprimentar Ja chcem vyjadriť eh, svoj obdiv k hm, eh, tomu, ako odvážne ste sa vždy pridali od samého začiatku na stranu svojho otca a s akým odhodlaním bojujete za práva svojho ľudu Začali ste v podstate veľmi skoro vo svojom živote a bolo to vlastne takým tvrdým spôsobom, lebo ste vlastne prišli o svojho otca a veľmi skoro ste museli začať bojovať za slobodu, za slobodu iných ľudí, ktorí v podstate využili len jednu jedinú zbraň, slova. Ale pre mnohých e, sú tieto slova zbraňou veľmi nebezpečnou. Chcem teda vzdať hold vášmu otcovi ako človekovi dialógu, človekovi otvoreného ducha, ktorý bojoval za spravodlivosť, rovnosť a e, slobodu. A musíme veriť tomu, že bez ohľadu na to, v akých podmienkach sa nachádza, e, stále ešte rovna, s rovnakým nasadením e, bojuje za svoj ľud. To, čo sa deje v Xinjiangu, je nepriateľné. Je nepriateľné, aby sme mohli hovoriť, aby sme tu hovorili o prevýchovných táboroch. Také predsa nie sú potrebné. Prevýchovné tábory slúžia len na kultúrnu genocídu, ktorú, ktoré je teraz e, i ujgurský ľud vystavený a ktorej bol aj v minulosti E, vystavený napríklad tibetský ľud a ešte stále je. Toto je v podstate taký represívny spôsob e, uplatňovaní Čínov. A ten istý človek, e, ktorý bol na čele čínskych zložiek, ktorá riešila situáciu v, Či- v Tibete, je takisto na čene represívnych zložiek u vás v Šanžane. Hovorili sme o porušovaní ľudských práv a základných ľudských práv. O tom ešte budeme diskutovať a určite e, ochrana týchto hodnôt e, bude zakotvená v ďalších dokumentov Európskej únie a ich, jej postojov ja by som vám chcela položiť len jednu otázku. Do akej miery podľa vás tento tých, typ e, sankcií zo strany Európskej únie môže prispieť k tomu, aby sa našlo riešenie situácie Ujgurov v Číne? Would you like to answer immediately? Yes. Please. Thank you very much for your question. Um, first of all, I'm not a politician. Ďakujem veľmi pekne. Um, ja by som chcela povedať, že Čína je veľmi silná krajina. Nemusí sa báť jednej, dvoch alebo desiatich iných krajín. Bez ohľadu na to, koľko tých krajín je. Ale keď budú všetky krajiny vyzývať Čínu na to, aby uvoľnila týchto ľudí z týchto táborov, myslím, že Čína to urobí nakoniec, som si istá, že v čínskej vláde sú rozumní ľudia. Som si istá, že títo ľudia, aspoň niektorí z nich, povstanú a povedia, pozrite sa, treba urobiť toto. A povedia, pozrite sa, celý svet nás žiada o to, aby sme zmenili svoj prístup k Ujgurom. Budeme na to veľmi doplácať, keď sa náš postoj nezmení. A som si istá, že Čína nakoniec ten tie výzvy bude reflektovať. Samozrejme, na to je potrebné, aby tam bolo čo najviac krajín zapojených, nielen OSN, ale všetky krajiny v podstate. A nielen vlády, ale aj občania, jednoducho všetci. Ak sa všetci zapoja, tak Čína nebude chcieť stať takto o samote a bojovať o samote. Ďakujem. For the Renew Group, I would like to give the floor to Phil Benyon and Ilan Kuchuk for one and a half minutes each. Ďakujem. A teraz e, dávame slova, slovo e, pánu Kučokovi. E, áno, ďakujem. My sme v tých kampaniach boli zapojení v roku 2017, keď váš otec dostal medzinárodnú cenu za slobodu, za boj za slobodu. A asi v tej dobe práve sa začalo hovoriť o týchto prevýchovných táboroch a potom bolo čoraz viac e, e, dôkazov za, priebehu tých dvoch rokov a dokumentov aj e, niektorí novinári na toto upozornili, aj nás. A podľa mňa je E, to je jeden z e, najzávažnejších prípadov porušovania ľudských práv, ktoré dnes poznáme. A preto som bol tak odhodlaný, aby e, sme skutočne presadili túto nomináciu. A čínska ambasáda v Londýne ma pozvala na stretnutie, aby sme o otázke diskutovali a aby sme stiahli túto nomináciu. Ja som im povedal samozrejme, že to urobiť nemôžeme. Oni povedali, že je to separatista, a zločinec a podobne, že by sme mu nemali dávať e, takúto cenu, ale ja som e, im dal jednu otázku, na ktorú museli odpovedať pozitívne. Či by mohli um, obnoviť e, právo na návštevy u neho, najmä pre jeho rodinu a pre jeho právnika, pretože nikto nevie, čo sa vlastne deje, keď nikto nemal návštevu dva roky. Takže na toto by sme mali tlačiť. Takže v tomto by sme mali napredovať. Takže ako si myslíte, že by sme sa mali postaviť k Číňanom, e, pokiaľ ide o to, aby e, znovu obnovili e, navštevovacie práva. No a ak sa nám toto podarí, tak sa nám snáď podarí aj, aby ho prepustili tak, ako to bolo s predchádzajúcimi držiteľmi tejto ceny. Dobre, takže ja e, som veľmi rád, že tu zaznelo, zazneli slova podpory e, e, ugurskej menšiny žijúcej v Číne. Teší ma, že ste tu vy, napriek tomu, že ste od roku 2017 nič nepočuli o tom, ako je na tom vaša rodina, v akom je stave váš otec, ale ste pozitívna stále a nasledujete úžasný príklad vášho otca. Nebudem hovoriť príliš dlho, ale e, obnovenie e, práv na návštevy e, je zásadné pre nás. Samozrejme, budeme pokračovať v našom boji a budeme žiadať, aby bol prepustený z väzenia, budeme o to žiadať politických lídrov ale ako vidíte spoluprácu s čínskou vládou? Myslíte si, že nás budú počúvať predovšetkým po e, e, e, tejto ceremonii v Európskom parlamente? Čo môže táto cena zmeniť podľa vášho názoru? Ďakujem. Položili ste mi veľmi ťažkú otázku. Bohužiaľ, ja nepracujem v čínskej vláde. Nemôžem predpovedať, čo si budú myslieť, ale ja som mimoriadne, mimoriadne pozitívny človek, tak ako môj otec. Vždy dúfam e, v dobrý výsledok, v pozitívny výsledok. A e, to je to, vďaka čomu som sa dostala až sem. No a zodpovedám vašu otázku. Takže situácia je nasledovná. Všetko je poprepájané. Čo tým myslím? Dokonca, hoci e, moja rodina, keby aj mojej rodine bolo e, udelané právo e, navštíviť ho, tak by sa báli sa vrátiť do toho regiónu kvôli tým koncentračným táborom. Všetko je to poprepájané. Zvyšok mojej rodiny tak ľudia boli poslaní do táborov. Môj bratranec bol Eh, odsudený, moja cesternica bola odsudená na 10 rokov, pretože mala pri sebe fotografiu eh, môjho otca a toto všetko eh, sa stalo môjmu otcovi a môjim rodinným príslušníkom, tak to vlastne bolo spúšťačom ešte väčšieho strachu pre príslušníkov mojo, mojej rodiny a jediný príslušník rodiny, ktorý je v Spojených štátoch a je mimo Číny, a bolo by samozrejme výborné, keby e, bolo možné, aby rodina ho pravidelne navštevovala, ale súvisí to s tým, či sa môže moja rodina vrátiť do tohto regiónu bez strachu, bez toho, aby sa báli, že ich pošlú do táboru, až e, prídu do e, ugurského regiónu či sa dá zabrániť tomu, aby mali tento strach. A to je spojené s existenciou tohto tábora a všetko, všetky tieto eh, aspekty sú poprepájané. Ale samozrejme, bolo by výborné, keby eh, boli poskytnuté pravidelné návštevné práva. Aj môj otec, pardon, môj brat má len 13 eh, rokov, žije v Pekingu a dokonca sa bojí výjsť zo, zo svojho eh, okresu, kde býva, zo, svojej, zo, zo svojho susedstva. Toto je veľmi aktívny vek, teda vek, v ktorom sú ľudia aktívni. Všetci jeho priatelia chodia von, eh, chodia na letné eh, dovolenky, výlety. Jediné, čo on robí, je, že sedí vo svojom byte v Pekingu, pretože sa bojí nie, nie len, že by sa bál ísť do uhurského regiónu, jednoducho bojí sa výjsť z toho okresu, kde žije a jeho rodina. Proste boja sa. Nebola som schopná priamo eh, sa rozprávať eh, s príslušníkmi mojej rodiny niekoľko rokov, pretože sa boja. Boja sa, že eh, to by mohlo vyvolať ešte väčší hnev čínskej vlády a celú situáciu by to ešte zhoršilo. A ak čínska vláda Eh, je schopná urobiť prísľub mm, členom mojej rodiny, aby už eh, sa takto nebáli. To by bolo výborné a eh, veľmi by ma potešilo, keby som sa dozvedela, že tento deň naozaj nadišiel. Prepačte, zabudla, zabudla som na vašu otázku. Mohli by ste ju zopakovať? Išlo v zásade o Sacharovú cenu a ako na to bude reagovať čínska vláda či tá cena niečo môže zmeniť. Ako som povedala na začiatku, ja som veľmi pozitívne naladený človek a dúfam, že táto cena môže mať e, pozitívne dôsledky v prípade môjho otca. A v jeho situácii nie som si úplne istá, čo konkrétne to môže znamenať, ale určite to upriami pozornosť e, celého sveta na môjho otca a to teraz potrebujeme najviac aby si ostatné krajiny uvedomili, a Európsky, aj to, že Európsky parlament udelil Sacharovovú cenu môjmu otcovi, že tu ide o Ujgurov a to môže byť veľkým povzbudením pre ostatné krajiny, občanov a inštitúcie, aby sa rovnako k tejto otázke postavili. A ja dúfam, že aj čínska vláda nakoniec urobí lepšie rozhodnutia. Určite v to dúfam. Ďakujem vám. Ďakujem. Vy ste tam, Butivkofer, hovorili aj za zelených v zásade, ale je tu niekto aj za skupinu ID? Identita demokracia? Nie? Tak potom skupina EKR eh, e Anna Fatiga. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, pani Ilhan Tohty, za to, že ste sa s nami podelila o svoje názory. Ďakujem za to, že ste prišli. Chceme vzdať eh, hold a vyjadriť úctu vášmu eh, odvážnemu a láskavému otcovi. Vidím, že aj vy ste a veľmi dobrým a vynikajúcim, vynikajúcim obhajcom vášho otca aj vášho, e, vašich ľudí. Nuž, e, pamätám si, aké to bolo, keď ľudia trpeli pod komunistickým režimom a som Poľka, mám vlastnú skúsenosť, aj skúsenosť svojej rodiny, skúsenosť ľudí okolo mňa s týmto systémom a som si istá, že Sacharovová cena môže niečo zmeniť, môže trocha zmeniť život vášho otca a verím aj tomu, že spoločný tlak nás všetkých je schopný robiť zázraky. Ide o to, aby e, sa skutočne takéto príklady dostali do centra pozornosti v celosvetovom meradle. Aby ľudia vedeli, že váš otec je obeťou veľmi špecifickej, veľmi krutej a násilnej mašinérie, ktorá pracuje proti ľuďom. Xinjiang a oblasť Xinjiang, ujgurská autonómna oblasť, je veľmi špecifická, pretože je to obzvlášť výrazný prípad porušovania ľudských práv. A to porušovania, ktoré vlastne postihlo celú komunitu, celú menšinu. A tento útlak je oveľa širší, zachádza oveľa ďalej. A váš otec je takisto obeťou porušovania ľudských práv a útlaku ako jednotlivec, ako Ujgur, ako e, vlastne člen elitnej vrstvy tejto spoločnosti, ako vedec. A zároveň je to úžasný človek, lebo je schopný odolávať tomuto systému. Takže skutočne veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujeme vášmu otcovi a ďakujeme vám za to, že ste prišli. Thank you. Ďakujem. Dobre, ďakujem, ja budem hovoriť po španielsku. Buenas tardes. Eh, Estamos... Dobrý deň. Prajem. Ja by e, som, e, ja som e, ráda, že sa udelí cena vášmu otcovi. Skutočne sú to vlastne obete tohto obrovského aparátu totalitného, ktorý a jeho obeťou teda je aj A e, ďalší, ktorí sú predstaviteľia hnutia Prvo, otec je z nich najvýznamnejšou osobnosťou, ktorá bola úplne manipulovaná, e, ktorý bol e, a bol odsudený v zmanipulovanom procese na živote. A tak, ako sme povedali, dva roky ani len nevieme, ako na tom je, čo je teda situácia, ktorú nemôžno tolerovať. Veľmi často v Európe sa má za to, že voči takému také obrovskej krajine, ako je Čína napríklad, že tu sme bezmocní, ale eh, je možné urobiť množstvo vecí, pokiaľ sa postavíme aj Číne čelom. Napríklad v oblasti duševného vlastníctva tu môžeme rodiť Číne niečo podniknúť. A tu vlastne je potrebné vystupovať e, veľmi pevne a byť neústupným a potom samozrejme Čína, pokiaľ bude môcť ustúpiť, e, treba v oblasti duševných práv, duševných um, e, práv, tak môže potom samozrejme ustúpiť aj v také veci, ako je brutálne porušovanie slobody vášho otca a jeho práv a práv celej ugurskej menšiny. Je dôležité, aby sa zmobilizovala skutočne celá fronta, tak aby Čína už nemala piakošek v, oblast, v obchodných oblastiach a v ďalších samozrejme. A aby sa e, Číne v podstate neustupovalo. Pokiaľ sa toto prelomí, tak váš otec a ďalšie osobnosti budú oslobnené. A myslím si, že v tom spočíva nádej náš e, všetkých. Mm, ďakujem, Herman Terč. A teraz Anna Fatiga. Fatiga, prosím. A, a teraz pán Urban Crespo. Eh, muchas gracias. Quisiera... <clears throat> muchas gracias. Quisiera empezar dando la enhorabuena. Ďakujem veľmi pekne aj my sa tu tiež veľmi tešíme, že váš otec dostal Zacharovú cenu, um, pretože je skutočne bojovníkom za ľudské práva. Ja chcem povedať niečo k tomu, čo ste aj vypovedali, že bolo by dobre, keby sa takéto ceny, keby takéto ceny neexistovali, lebo by to za by sa už nikdy nešla po ľudských právach, či v Číne, alebo aj v ďalších krajinách. Veľmi často to vyzerá tak, že to, čo sa e, tu deje, že sa na to mm, nepozeráme e, správne. Ja si myslím, že je určitá taká dvojjazyčnosť, aj čo sa, číta, čo sa týka odovzdávania ceny, lebo vždy, keď e, odovzdávame za chorobú cenu, tak teraz si pamätám napríklad na 2015, ešte bol, bol laureátom saudský občan a napriek tomu, že sa diali vo svete aj iné ďalšie strašné veci, e, tak sa to, e, tak to zostalo tak a potom Asafi, finalista z Maroka, e, tu Európska únia, tento parlament sa napriek tomu e, zasadzoval za, za obchodnú dohodu, obchodné dojednanie s Marokom. Takže je to také, e, také rozpoltené, je to taký raz rozpoltený postoj Európy, Európskeho parlamentu. Chcem ešte ku záverom upozorniť na to, že aj ďalší finalisti, ako sú Pavel Pexel napríklad, e, ktorí boli zástupcovia boja za ľudské práva a za životné prostredie. Myslím si, že sa tu nachádzame v veľmi komplikovanej situácii v Brazílii, pretože tu sa sústavne porušujú ľudské práva a to aj preto, lebo Európska únia s Brazíliou roku, roku je obchodnej dohode a je to vlastne jeden režim, ktorý zneužíva a nerešpektuje ľudské práva. Brazília, my sme ich na to upozornili, a Brazília sa vyslovila proti a, napriek, proti a napriek tomu, že sa tam diskutovalo aj o klimatických zmenách. A Záverom vám teda chcem poďakovať, že ste eh, sa zúčastnili na tomto zásadnutí a stojím za vašimi slovami, aby v budúcnosti neboli takéto ceny potrebné na to, aby sa upozorňovalo na porušovanie ľudských práv. Chce niekto za nezaradených eh, sa ujať slovo? Zdá sa, že nie. Chcete ešte v krátkosti reagovať? Potom urobíme také druhé kolo otázok. Dobre. Takže budeme zatiaľ pokračovať, takže teraz sa dostanú k slovu ďalší kolegovia. Pani, je pán Mohamed sa hlásil o slovo, nech sa páči, máte slovo. Srdečne vás vítam, pani Ilamdu, v Európskom parlamente. Určite to je pre vás skutočne ťažké obdobie byť tu u nás. Ja by som si želal, aby ste mohla byť doma so svojim otcom. Ja by som si tiež želal. No, e, takže e, myslím si, že tento parlament e, takže e, môže e, to byť e, signál pre celý svet veľmi silný. Neviem, či ste videli e, túto túto e, príručku e, a je tam e, váš otec s menami ako Nelson Mandela, Kofi Annan, takže máte byť na čo hrdá a máte podporu nielen poslancov, neviem, či si uvedomujete, veľmi prominentný futbalista Mezi Ozol takisto vyjadril obavy. Nemecký futbalista, ktorý hrá za e, prvú ligu, čiže e, vaša kampaň za vášho otca e, osvetlila nespravodlivosť, ktorá sa deje v vašej komunite v Číne. Získava si to pozornosť a ja podporím svojich kolegov, ktorí tlačia na toto už niekoľko rokov, aby sa táto téma vyriešila. Ale otázka na vás je, či máte prístup, keby ste mali tri veci, ktoré by ste nám, o ktoré by ste nás mohli požiadať, tri želania, ktoré by ste mohli mať na Európsky parlament. Čo by sme mohli urobiť individuálne ako jednotlivci, ale aj ako celok, ako parlament. Ešte než e, dám slovo pán Kric, mohli by ste, by, mohli by ste si vypnúť mikrofón. E, takže tri veci, tri želania. Ja som nerozmýšľala nad týmto. No už mala som určité e, požiadavky, e, nad ktorými som rozmýšľala, ale e, v podstate som vychovávala e, môjho brata, vymienala som mu plienky, krmila som ho, dávala som mu e, e, mlieko, e, takže mali sme silné puto pre silný nátlak čínskej vlády. Je veľmi mladý, ale už čelil veľmi e, veľkým problémom. Teraz má 13 rokov, o 2,5 roka pôjde na strednú školu na základe čínskej politiky, bude mať problémy aby sa dostal na strednú školu e, v meste, kde žije. Bude sa musieť vrátiť do urugského regiónu, e, odkiaľ pochádza. Myslím si, že e, a ja si nemyslím, ani žiadny z mojich príbuzných si nemyslia, že je to bezpečné. Čiže prvá vec, o ktorú by som chcela požiadať EP pre môjho brata, aby ste toto urobili. Dúfam, že môžete pomôcť, dokážete pomôcť môjmu bratovi, aby e, mohol e, chodiť do akékoľvek strednú, akúkoľvek strednú školu v Pekingu, kde žije, bez toho, aby sa musel báť. To je jedna vec. Druhá vec. Chcela by som, aby Európsky parlament pomohol mne zistiť, kde sa nachádza môj otec, e, či je v bezpečí. Ak je v bezpečí, bolo by dobre, keby som videla video, kde povie dátum, alebo mi povie len vetu v tom zmysle, že je v poriadku teda, aby to nebolo nejaké video, e, e, aby som teda vedela, že ho nezastrelili. E, a po tretie, chcela by som, aby Európsky parlament uvalil sankcie na čínsku vládu za tie koncentračné tábory. Takže to sú tie hlavné body. Ďakujem veľmi pekne. Colleagues, I have one more request to speak. Madame Yen Bu, Anyone else I have overseen from here? Pani Yen Yenbu. Eh, neviem, či som niekoho prehliadol. Takže ešte dva rečníci. Pani Yen Yenbu Ďakujem, pán Milan. E, ďakujem, pani Ilam. Ďakujem, že ste dnes prišli k nám do Európskeho parlamentu. E, oceňujem vašu odvahu a všetkých urgcov, ktorí bojujú um, za ľudské práva. Myslíme na ľudské práva na urugskú menšinu, ale aj na Tibet e, a, a Tajván. Toto sú uh, problematiky, ktoré sú síce rozdielne, Situácia je špecifická, ale jedna vec nás spája konkrétne. Hlavný problém e, čínska vláda. Myslíte si, že tieto boje nejakým spôsobom súvisia? A myslíte si, že by sme sa mali o to usilovať, aby sa spoločne bojovali? Could the translator mohla by, eh, eh, mohli by ste zopakovať eh, vašu poslednú vetu Eh, pretože to nebolo celkom jasne preložené. Takže ja som sa pýtala, že či tieto boje sa môžu nejakým spôsobom zlúčiť. Tajvan, Hongkong, Tibet a Ujguri. Či by, sa to či by ste nemohli bojovať za spoločnú vec a pokiaľ eh, tomu tak doteraz nie je, či by to vôbec bolo možné. Či tam vidíte tú možnosť? Um, I don't personally... Ja Osobne som nebola v kontakte s nikým z Hongkongu. Mám priateľov, e, ktorí sú z Tajvánu. Myslím, že um, priatelia z Hongkongu um, trpia e, v podobnej situácii. Bohužiaľ Hongkong prí, mal prístup e, e, k slobodným médiám počas uplynulých 10 ročí, e, než čínska vláda mohla všetky dať do tábora, tak mohli publikovať túto správu a obdivujem ľudí, ktorí sa zúčastňujú demonstrácií, nevzdávajú sa, obdivujem ich odvahu E, e, želala by som si, aby aj e, urukská menšina mala možnosť spolu demonstrovať na ulici, pretože už keď je viac takýchto ľudí, viac ako 10 takýchto ľudí, tak už sa to považuje za extremistickú aktivitu, teda príslušníci ugurskej menšiny. Myslím, že my všetci máme e, e, ten istý cieľ. Nebojujeme proti Číne ani čínskej vláde, ale proti e, tomu režimu a proti tomu, ako sa pristupuje k menšinám, náboženským skupinám, čínskym kresťanom a iným skupinám. To je jedno, kto je cieľom toho nátlaku. Nebojujeme proti Číne ani čínskej vláde. Je to zaobchádzanie s vlastnými ľuďmi. A ja si myslím, že e, je to jeden cieľ. Nie je to nič politické. A ako som povedala v jednej z mojich predchádzajúcich odpovedí, nie je to nič politické. Ide o e, ľudskosť a myslím si, že čínska vláda by si mala uvedomiť, že ak, e, teda ak všetky krajiny ich vyzývajú a hovoria, že urobili chybu, tak by si to mali uvedomiť namiesto toho, aby toto popierali a um, odvracali tvár od uh, pravdy a od uh, vlastných občanov. Ďakujem. A posledná žiadosť o slovo je pani Herzberger Feynman. Ďakujem. Ďakujem. Merci, madame. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som vám chcela z hlbokého srdca poďakovať. My sme veľmi pohnutí po tom všetkom, čo sme si vypočuli o vašom otcovi. Myslím si, že by mal byť hrdý na to, že má takúto cestu, dceru, pardon, takú dceru, ktorá sa skutočne vie postaviť v, kveci. veci. E, čo sa stane, keď e, by ste sa vy náhodne dostali do kontaktu s vašim otcom? To sa takmer nedá uh, nedá pochopiť, lebo všade sa um, môže telefonovať, všade sa môže um, stretávať, si píšať. Myslím si, že vaša rodina má takú bariéru, taký, uh, je to tabuizované, aby mali kontakt s vašim otcom. Um, my chceme podporiť všetkých bojovníkov za slobodu my chceme podporiť všetkých tých, ktorí chcú žiť v slobode, ktorí chcú žiť vo svojom vierovýznaní podľa vlastného e, uváženia a presvedčenia. Európsky parlament si vysoko hodnotí vášho otca. On spáchal jedinú, jediný zločin a to, že používal, použil svoje slovo. Slovo, e, slovo nie je zbraň, ktorá zraňuje fyzicky, ale je to zbraň, ktorá čínsku vládu e, pri, núti premyslieť, premyslieť svoj postoj. Vy ste e, vyjadrila svoje tri želania. Ja si myslím, že... A ja som vám tu mala poslankyňa, ale uh, ja si myslím, že my všetci by sme mali spojiť svoje sily a pokiaľ by sme mali eh, splniť eh, jedno z vašich želaní, tak priamežom to, ktorý sa týka vášho brata. Ja som učiteľka a neviem si predstaviť, že by nejaké dieťa nemalo možnosť chodiť do školy. Každý rok oslavujeme Deň detí. Ja si myslím, že aj, že aj E, Čína oslavuje tento deň detí. Mali by sme sa zasadiť za to, aby váš brat mohol viesť normálny život 13-ročného chlapca, aby mohol normálne vychádzať von, aby mohol robiť hlúposti, aby mohol hrať futbal, aby sa mohol vyžiť v tom, čo chce. Je dôležité, aby sme dostali všetky strany e, do jednej lode, tak by to bolo veľmi dôležité a myslím, že by to bol najlepší darček aj vášmu e, otcu, pre vášho otca. Chcem povedať, ďakujem veľmi pekne a veľmi si cením. Ďakujem. No- Kolegovia, nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Chcete povedať niečo na záver? len by som sa chcela poďakovať každému, kto je v tejto miestnosti. Ďakujem za to, že ste prítomní a že ste boli ochotní si ma vypočuť. Ďakujem za to, že podporujete túto vec. Ďakujem, že podporujete môjho otca. Veľmi si to cením. Ďakujem veľmi pekne. ďakujem, aj e, Eile za e, veľmi e, osobné dojímavé slova. Kláňame sa odvahe vášho otca, ale obdivujeme aj vašu odvahu, že ste sem prišli v mene Marie Areny a Tomasa Tobio. Ukončím toto zasadnutie. Kolegovia, uvidíme sa zajtra cez obed e, e, na plenárnom zasadnutí a potom na ceremonii. Ďakujem veľmi pekne a schôdza je ukončená.